Dear colleagues, Milí kolegovia, začneme so schôdzou výber. Budem hovoriť španielsky. Buenas tardes a... Dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Chcem tu medzi nami v prvom rade privítať zastupcov z výboru pre polnohospodárstvo, Máme spoločné zasadnutie dvoch výborov, e, výbor FEM a výbor AGRI. Spoločne chceme e, hovoriť o správe o ženách a ich úlohách vo vedeckých oblastiach. Je to podľa nás dôležitá otázka a oba výbory máme otázky alebo témy, o ktorých chceme hovoriť a chceme vylepšovať e, situáciu žien, ktoré žijú na vidieku. Je to oblasť s veľkým potenciálom, keďže situácia, v ktorej sa dnes nachádzame, je taká, že v mnohých týchto vidických oblastiach sú už veľmi špecifické problémy. Je tam situácia, kde ľudia odchádzajú z týchto oblastí, sú tam naozaj veľké demografické e, výzvy a znamená to, že ženy majú v týchto zónach čoraz relevantnejšiu pozíciu aj vďaka tomu. Čiže myslím, že tá diskusia dnes bude určite zaujímavá pre jeden aj pre druhý výbor. Nebudem to už dlhšie zdržovať a na úvod rovno poprosím obidve spravodajkyne eh, k tejto správe, aby vystúpili. Inak tu máme pani, sprav- pani spravodajkyňu Petir za výbor FEM. Nech sa páči gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege. Zadovoljstvo mi je predstaviti... Pekne, pani predsjednička, milí kolegovia, dámy a páni. Veľmi ma teší, že môžem prezentovať správu o ženách a ich úlohe vo vidieckých oblastiach. Teším sa na túto diskusiu. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri vypracovaní tejto správy, hlavne mojej asistentke Valentíne a porad Kyni z EPP Katežine. Eh, životné a pracovné podmienky na vidieku sa odlišujú v jednotlivých členských krajinách. Je ale typické pre mnohé vidiecké oblasti, že nemajú primerané sociálne infraštruktúry, prístup k službách, službám, ktorý je potrebný na každodenný život. Čo je dôvod, prečo mladí ľudia odchádzajú z vidieka? Tento trend má priamy dopad na implementáciu politiky poľnohospodárstva a znižuje potenciál vidieckých oblastí. Vzhľadom na to, že hlavne rodinné farmy sú producentami e, potravín a len 30 z nich riadia ženy, si myslíme, že je dôležité využiť nástroje z Fondu na rozvoj vidieka a vyzvať členské štáty, aby zaviedli podprogramy pre ženy farmárky. Žiadna z členských krajín to zatiaľ neurobila. Ženy na vidieku nie sú homogénou skupinou, majú rozličné aktivity a preto E, musia sa starať aj o svoje rodiny, e, mladších či starších členov rodiny. E, veľmi často to je nepovšimnuté a zohľadňuje sa to v ich sociálnych právach. Preto si myslíme, že členské štáty by sa mali zamerať na plnú implementáciu existujúcej legislatívy, preto aby sa vyhli nerovnému zaobchádzaniu a diskriminácii žien. Ženy na vidieku majú viaceré úlohy vo výrobe potravín, je tu kultúrna dimenzia, environmentálna dimenzia a tak ďalej. Eh, ich príspevok treba uznať, pretože ženy značne prispievajú k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju vidieka. Je dôležité, aby členské štáty poskytovali všetky informácie a finančné nástroje pre ženy na vidieku, prostredníctvom rozličných európskych fondov preto, aby sa zlepšili pracovné a životné podmienky pre ženy, vrátanie prístupu k vzdelávaniu a priaznivému prostrediu pre ženy podnikateľky. Je našim cieľom zachovať životaschopné vidiecké oblasti a zaistiť udržateľný manažment a riadenie, aby mohli pokračovať v, vo výrobe kvalitných potravín v Európe. Aby sme to dosiahli, príspevok žien je nevyhnutný. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše návrhy a na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne, pani Petýr. V mene výboru Agri dáme slovo pani Sena Rodriguez. Nech sa páči, je spravodajkynia pre výbor Agri. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať všetkým, ktorí pracovali spolu so mnou na príprave tejto správy. A budem sa sústredovať najmä na tému práva alebo situácie, v ktorej žijú e, ženy vo vidieckých oblastiach. Samozrejme, keď hovoríme o ženách na vidieku, hovoríme v prvom rade o ženách rozmanitých, majú rôzne povolania, ale pokiaľ ide o teda e, život na vidieku. Vieme, e, že e, to, e, ten hospodársky sektor, ktorý je rozhodujúci v tomto prostredí, je polnospodárstvo a ženy, polnospodárky, nevždy majú uznané všetky ich práva. Častokrát sa nachádzajú, alebo nachádzame v situácii, kde polnospodárky nie sú uznávané, pokiaľ ide napríklad o nejaké rodinné podniky a tých je väčšina v Európe, rodinné farmy. E, tam častokrát sa stáva, že ženy sú alebo nie sú chránené, nemajú práva. Dávam príklad. E, máme rodinnú farmu a ľudia, ktorí, ktorým nepatrí tá farma, to sú väčšinou teda tie ženy, e, z hľadiska právneho nemajú príjmy, pretože nemajú vlastne titul E, nie, nie, sú, nie sú ten človek, ktorý, na ktorého tá farma napísaná. Častokrát z hľadiska e, e, právneho nemajú nárok na e, jednotnú platbu a tak ďalej. Čiže znamená to, že de facto nemajú reálne práva, že sú v situácii, kde nie sú chránené a častokrát z toho vyplýva, že pokiaľ sa napríklad rozvedú alebo sa odlúčia alebo niekedy dokonca aj e, pokiaľ e, sa stanú e, e, vdovami, e, tak jednoducho prídu o všetko a zrazu nemajú žiadne práva. Čiže v tejto správe ja by som chcela, aby sme veľmi zdôrazňovali práve túto otázku, aby sme dosahovali e, pokrok, pokrok práve pokiaľ ide o, to, o tú vzdialený, zdialený titul alebo zdialené vlastníctvo, zdialený e, majetok tak, aby aj jeden, aj druhý člen tej dvojice jeden aj druhý partner mali rovnaké práva, rovnaké povinnosti. Takisto by som chcela hovoriť o tom, čo znamená e, nejakým spôsobom byť prihlásený, prihlásená na e, v rámci sociálneho zabezpečenia polnospodárstva. My poznáme v mnohých krajinách takú situáciu, že podľa toho, či e, daná osoba alebo teda akým spôsobom sa nastavuje účasť na polnohospodárskom sociálnom zabezpečení. E, stáva sa častokrát, že ženy neskoro sa prihlásili do tohto systému sociálneho zabezpečenia, pretože ten, ktorý e, vlastne vykonával tie príspevky, bol vlastník toho majetku, na ktorého bol napísaný ten majetok a častokrát teraz z toho vyplýva veľký rozdiel pri dôchodkoch E, práve na vidieku medzi mužmi a medzi ženami. A potom pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, tak ďalšia vec, ktorá, ktorej sa venujeme, je, že kvôli kríze možno opäť nastane situácia, kde ženy nebudú zahrnuté vôbec do systému sociálneho zabezpečenia. A preto je podľa nás dôležité, aby sme zahrnuli nejaké, nejaký spôsob sem e, toho, aby boli ženy začlenené do sociálneho zabezpečenia, do tohto systému, podľa toho, aké príjmy e, daná farma má. To je takisto e, dôležitá téma. A potom ďalšia vec, ktorá je pre tieto ženy dôležitá, je otázka súvisiaca s verejnými službami. Pokiaľ ide o napríklad E, starostlivosť o e, staršie e, osoby. Možno to nie je naša legálna alebo právna povinnosť pre ženy, ale častokrát z hľadiska praktického sú to nakoniec ženy, ktoré sa starajú o svojich predkov, o staršie osoby, o deti takisto a častokrát na vidieku nie sú verejné služby, ktoré by ženám v tejto úlohe pomohli. Je to pre nás dôležité aj pre teda ženy, ktoré na vidieku žijú, aby v rámci týchto verejných služieb sa rátalo aj s nejakou potrebou toho, aby boli k dispozícii špecifické služby podpory ženám, takisto v prípade domáceho násilia alebo v prípade nejakého násilia zo strany mužov. A takisto hovoríme aj o e, s, takých službách, ktoré by sa venovali prevencii násilia voči ženám. Toto všetko sú základné aspekty, ktoré sú e, uvedené v tomto návrhu e, správy, ktoré sme pripravili. E, a máme isté obmedzenie priestorové, e, ktoré nás obmedzujú. E, samozrejme, vítame príspevky e, aj od ostatných kolegov a budeme veľmi radi, pokiaľ táto správa bude schopná zviditeľniť práve situáciu žien a najmä polnospodárok na vidieku. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpia jednotliví tieňoví spravodajcovia za obidva výbory. Najprv pani Rand Garcia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Poprvé chcem e, pogratulovať obom spravodajkyňam e, k tejto, k tejto e, správe. Určite nebolo ľahké zladiť sa na takejto téme, keď hovorím o dvoch výboroch, ktoré sú veľmi odlišné, výbor FEM a výbor AGRI. A ďakujem za to, že ste takto spoločne k tomu pristúpili. Ja som si to celé prečítala a naozaj chcem zdôrazniť Eh, ešte niekoľko tém v rámci tejto správy. Napríklad uznávanie eh, ženskej práce. Ja pripravím niektoré pozmeňovacie návrhy, kde budem eh, žiadať, aby sa podporovali také služby, ktoré podporujú zladenie súkromného života alebo teda pracovného a súkromného, pretože toto je úloha, ktorá je náročná už aj pre ženy, ktoré žijú v meste. A predstavte si, aké náročné zladiť e, tieto dva aspekty života e, musí byť pre ženy, ktoré žijú e, na vidieku. A ja si myslím, že ženy na vidieku majú v tomto ťažšiu úlohu ako muži zľadovať, zľadovať si tieto dva aspekty života. A potom viditeľnosť žien na vidieku. Hovoríme tu o napríklad združeniach, ženských združeniach, Eh, ktoré podporujú prácu eh, ženy, aby bola viditeľná táto práca, aby bolo jasné, že bez práce žien pravdepodobne by eh, na vidieku situácia bola oveľa horšia, než aká v súčasnosti je. A chceme takisto, takisto podporovať ženskú prácu a takisto aj sociálny význam v rámci vidieku. A takisto chceme hovoriť tu aj o nových technológiách, o tom, ako môžu tieto nové technológie podporovať prácu žien na vidieku. Otvárajú sa nové trhy a je veľmi dôležité, aby žena, ktorá má nejaký e, podnik, e, ktorá je vlastnička, e, šéfka nejakého podniku, aby sa mohla orientovať aj na hľadanie nových trhov práve s používaním alebo s využitím takýchto nových technológií, aby tieto zdroje mala k dispozícii. Takisto treba hovoriť o prítomnosti väčšieho počtu e, žien na e, výboroch e, monitoringu, pokiaľ ide o programy rozvoja vidieka. Myslím, že momentálne tých žien je tam dosť málo. Malo by ich byť viac. A samozrejme chceme rešpektovať subsidiaritu, princíp subsidiarity členských štátov a ich rozhodnutí, ale to zdieľané vlastníctvo, ako Lídia povedala, to by podľa nás bolo bol by to bol dobrý krok, u nás toto existuje v Španielsku, ale v iných krajinách to nemajú a z tohto hľadiska dochádza k diskriminácii žien. Takže mali by sme v EÚ trvať na tom, minimálne, aby sa podporovalo a vysvetľovalo, prečo takáto inštitúcia je dobrá a to by mohlo viesť tomu, aj, aby ostatné členské štáty prijali e, rozhodnutia v tomto duchu. Takisto treba podporovať vzdelávanie mladých ľudí a samozrejme to platí aspoň tak aj pre ženy, e, pretože bolo by skvelé, keby ženy, ktoré sú na vidieku, ktoré, keby mali tiež kvalitné vzdelanie vysokoškolské, aby mohli e, pomáhať ďalším ženám, aby mohli sa spoločne rozvíjať e, v oblasti polnospodárských farmárskych aktivít bolo by to skvelé. Napríklad, keď hovoríme o cestovnom ruchu, e, rurálnom cestovnom e, ruchu, alebo teda vidieckom, e, práve ženy, ktoré rozvíjajú tieto aktivity v tejto oblasti v Európe, sú, sú to práve ženy, ktoré, ktoré sú také možno šikovnejšie, schopnejšie v tejto oblasti a darí sa im viac práve vo vidieckom cestovnom ruchu. Takže treba ich v tomto podporovať. Takisto prístup k mikro pôžičkám ženy, aby si mohli e, požičiavať, aby mohli podnikať e, na vidieku. E, bolo by to veľmi pozitívne. Takže v tomto duchu ja pripravím moje pozmaňovacie návrhy a ďakujem ešte raz ostatným kolegom. Ďakujem pekne, pani Hrans. Ďalej, pani Wilfried. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare le relatrici per il lavoro che hanno fatto. Ďakujem veľmi pekne. dovoľte aby som úvodom poďakovala eh, spravodajkyňam za prípravu tejto správy. Eh, dotýka sa eh, dvoch rôznych aspektov, dvoch strán tej istej mince, teda situácie žien v poľnohospodárstve. Prvá záležitosť súvisí e, s ženami podnikateľkami v oblasti poľnohospodárstva, čiže e, žien, ktoré e, vedú nejakú poľnohospodárskú síte, činnosť bez hľadu na svoje rodinné postavenie či majú alebo nemajú deti, manžela a podobne. Ide o podnikateľky, nemusia to byť len rodinné podniky, prípadne ide o ženy, ktorí by chceli rozbehnúť e, e, nejaký vlastný biznis. Takže toto hľadisko e, sa týka žien podnikateľiek v polnohospodárstve a druhé hľadisko sa venuje ženám, ktorí e, prispievajú ako rodinné príslušníčky. E, nedostáva sa im veľké uznania, ale e, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri podpore farmárskych činností. Niektoré kolegyne a kolegovia už o tom hovorili. Chcela by som tiež zdôrazniť najmä E, prvú časť tejto správy, e, a síce e, záležitosť integrácie. Budem hovoriť o potrebe posilniť podporu žien podnikateľiek, ale aj ostatných žien, ktoré pôsobia v polnohospodárstve. Domnievam sa, že keď hovoríme o úlohe žien vo videckom oblasti, nemali by sme sa obmedziť iba na to, čo robia v rodinných podnikoch. E, takýto pohľad častokrát vychádza z nedostatku údajov. V prvom rade potrebujeme získať e, spolehlivé údaje e, od komisie členských štátov. Treba pravidelne e, monitorovať počet žien e, pracujúcich na farmách, žien podnikateľiek, e, venovať sa konkrétnym činnostiam, ktoré robia, ale je dôležité sa pozrieť na to e, z iného hľadiska. E, emancipácia je síce veľmi dôležitá, ale e, treba zabezpečiť, aby ženy, ktorí, ktoré častokrát pracujú ako neviditeľné v polnohospodárstve, aby získali viac práv. Musíme dostať viac údajov o tom, koľko žien, najmä mladých žien, E, sa venujú štúdiu polnohospodárstva na e, stredných a vysokých školách. Mali by sme podporiť aj e, posilnenie profesionalizácie žien v polnohospodárstve. Musíme ich viac zviditeľniť a umožniť im informované rozhodnutie, že sa budú venovať polnohospodárstvu a aby to nerobili iba na základe tradícií, rodinných tradícií aby mohli viac prispievať k rozvoju polnohospodárstva ako eh, ekonomického odvetvia. Musíme eh, eh, podporiť väčší dôraz na životné prostredie a biodiverzitu a preto treba posilniť aj manažerské funkcie žien. Treba sa sústrediť na všetky hľadiska v súvislosti s vlastníctvom, fáriem prístup k financiám, úverom, Eh, musíme mať dobre zameranú politiku na podporu žien v podnikaní a musíme uplatňovať opatrenia, ktoré zohľadňujú podmienky, eh, za ktorých ženy žijú a pracujú. Ako o tom hovoria spravodajkyne, musíme sa venovať aj viac sociálnej úlohe, spoločenskej úlohe žien, eh, ktorí pracujú, ktoré pracujú na farmách častokrát bez pracovných zmluv. Treba zabezpečiť e, lepšiu informovanosť, pretože na tomto základe e, ženy sa budú e, môcť informovane rozhodnúť o svojom pôsobení v poľnohospodárstve. Treba zabezpečiť aj stimuláciu, stimuly pre ženy zo strany miestnych inštitúcií, aby e, e, ženy sa mohli slobodne rozhodnúť, e, že sa budú venovať poľnohospodárstvu a pomáhať inováciám v ňom. Takéto stimuly musia pôsobiť efektívne a potrebujeme dodatočné zdroje, s tým, aby e, ženy zvyšovali svoju e, profesionalitu, e, získovali lepší prístup k pôde a financiem. Musíme pritom vychádzať zo spolehlivých údajov a byť si vedomí toho, že v polnospodárstve stále máme veľké rodové rozdiely. Eh, eh. Ďakujem eh, pekne. E, poprosím tiež spravodajcov, aby hovorili tak do troch minút, aby sme stihli e, ten čas, ktorý máme. Ja stihnem za minútu a pol. Milí kolegovia, najskôr tak ako aj ostatní chcem poďakovať e, spravodajkyniam za veľmi dobrú prácu, ktorú vykonali. Obe spravodajkynie podľa mňa zdôraznili potrebu bojovať s prekažkami, ktorým čelia ženy na vidieku. Táto správa je veľmi uspokojivá a hovorí o nedostatku verejnej a sociálnej infraštruktúry, prístupu k úverom, k technickým zdrojom, k, k pozemkom alebo k pôde a teda prístup k vzdelávaniu, zastúpenie žien v rozličných organizáciách, združeniach a verejných inštitúciách to eh, bolo už spomenuté v súvislosti s rozvojom vidieka, je potrebné zdôrazniť aj ďalšie, myslím, že štyri podnety. Eh, predovšetkým rozdiel v odmeňovaní mužov a žien, to existuje na vidieku ešte viac, eh, o 10 vyšší rozdiel je na vidieku, potrebujeme štatistiky, aktualizovať ich, pokiaľ ide o vlastníctvo pozemkov. Tiež po druhé prístup k pôde, k vlastníctvu poľnohospodárskej pôdy a, e, ich, a vzťah tohto aspektu k vykonávanej práci e, kde e, to treba zdôrazniť. Musíme ísť smerom k väčšej ekonomickej nezávislosti a zamyslieť sa nad e, aspektom práva, e, nad e, niečím, čo je ekvivalentom manželstva. Tiež je tu potrebné revidovať definíciu rodinného vlastníctva a prístup žien k vzdelávaniu a s tým spojeným službám, opatrenia, diverzifikácie, ako napríklad priamy marketing, hovorili sme o agroturistike, pretože táto činnosť môže byť dodatočným príjmom pre tieto ženy. Nie vždy je to možné, ale je to taký dodatočný príjem pre poľnohospodárske podniky a e, tým sa vytvára rovnováha medzi pracovným a súkromným, súkromným životom na vidieku práve v oblasti poľnohospodárstva. Ďakujem pekne. Dve minúty Max. Tiene la palabra la señora Ballina. Pani Ballina, sa páči. Ďakujem pekne. Tiež sa chcem poďakovať obom spravodajkyniam. My veľmi pozitívne vnímame tento návrh správy, určite je dobrým smerom a chcem sa poďakovať, že tu bola eh, zahrnutá potreba tých špecifických eh, spôsobov podpory eh, žien, ktoré sú obeťami rodového násilia na vidieku. My ako GUE predstavíme nejaké pozmeňovacie návrhy, aby sme tam práve zdôrazňovali témy, ktoré sú dôležité pre našu skupinu a určite pôjdu smerom, pokiaľ ide o teda e, dopad ekonomickej krízy, tie, tie sú naozaj veľmi výrazné. E, chudoba, nezamestnanosť, depopulácia vidieka, to sa týka všetko najmä žien. A takisto pokiaľ ide o e, pracovné podmienky e, žien na vidieku, e, plus e, častokrát, ako to bolo povedané, ide o to, že nie sú e, oficiálnymi e, vlastníkmi daného podniku alebo danej pôdy. A my chceme podporovať aj lepší prístup k pôde práve pre ženy, bojovať proti nezamestnanosti na vidieku, ale nie iba prostredníctvom takéhoto vlastníctva, ale aj prenajímania alebo teda družstiev, družstevného vlastníctva, pôdy a tak ďalej. Potom zraniteľná situácia e, e, žien migrantiek a utečeniek na vidieku a takisto našich pozmeňovacích e, návrh budeme hovoriť o tom, aký dopad majú na naše vidiecké zóny tie dohody o medzinárodnom obchode, o ktorých sa momentálne hovorí, CETA, TTIP, dohoda Európskej únie s Mercosurom, to všetko sú veci, ktoré E, nám berú suverenitu a takisto aj potravinovú bezpečnosť e, v Európskej únii. To sú teda body, ktoré budeme spomínať my v rámci skupiny GUE a ešte e, raz sa chcem poďakovať obom spravodajkyniam a ďalej budeme sa snažiť s nimi pracovať na tejto správe. Ďakujem pekne. Ďalej pán, pán Marcelesi. Ďakujem. Chcem sa poďakovať takisto obom spravodajkyniam pani Petir pani Senra, pretože súhlasíme s tou orientáciou, ktorú dali tejto správe. Súhlasíme s tým samozrejme, že diskriminácia e, žien na vidieku to je konštantná záležitosť. E, vo väčšine prípadov sú vlastníkmi e, podnikov alebo fariem alebo aj pôdy muži. Rozhodajú, rozhodujú aj o tom, čo sa robí na tých farmách a ženy sú tie, ktoré majú za úlohu vykonávať tie menej viditeľné práce. A takisto budeme mať niektoré pozmeňovacie návrhy. Chceme dať k tomu istý taký dodatočný e, rozmer, ktorý by mohol podľa nás výrazne obohatiť e, tú správu, najmä pokiaľ ide o ten súčasný polnospodársky model, ktorý je taký intenzívny, industriálny, dá sa povedať, a ktorý podporujú aj práve tie e, dohody spomínané, ako sú CETA alebo TTIP. A myslíme si, že tento Eh, model, pokiaľ sa bude podporovať, tak sa bude podporovať aj táto rodová nerovnosť. Napríklad vieme, eh, že tento aktuálny agroindustriálny model podporuje rodovú nerovnosť, lebo tie výrazné investície, ktoré sa na žeku vyžadujú, pokiaľ si chcete nakúpiť eh, chemikálie alebo stroje, tak tie najprv majú vo väčšine prípadov k dispozícii mužia. Keď chcete napríklad investovať do biopolnospodárstva, tam sú tie rizika nižšie, e, nižšie e, a teda aj situácia pre ženy je tam teoreticky lepšia. Potom je to otázka zdravia, e, pesticídy, chemikálie, to všetko ovplyvňuje aj ženy, dochádza k potratom, dochádza k deformáciám plodu a iným zdravotným problémom. A vieme, že e, na ženy negatívny dopad aj to, pokiaľ sa musia venovať tomu intenzívnemu polnospodárstvu, nemôžu e, byť aktívne na lokálnych trhoch. Takže my sa chceme prepracovať e, spravodlivým spôsobom k trvalo udržateľnému systému poľnohospodárstva, k spravodlivejšiemu, k rovnoprávnejšiemu. A biopolnohospodárstvo polnospodárstvo by mohlo byť základom spoločnej e, polnospodárskej politiky, čo by bolo aj na prospech rodovej e, rovnosti prostredníctvom vzdelávania, financovania ekologických projektov a takisto preto, lebo vieme, že takýto model vytvára pracovné miesta oveľa viac ako ten agroindustriálny model, ktorý máme v súčasnosti. Pokiaľ sa e, takisto budeme e, sústreďovať sústredovať na znižovanie používania e, hnojiva alebo pesticíd, to tiež bude len pozitívne pre aj reproduktívne e, zdravie žien na vidieku. Otvorí to e, cesty, nakoniec aj preto, aby sa ženy sa dostali aj na pozície, e, kde sa prijímajú rozhodnutia v rámci polnospodárstva. Chceme takisto zdôrazniť 4 body. Poprvé, je dôležité pokiaľ ide o násilie na ženách, aby sa to spomínalo v tejto správe, myslíme si, že to vyžaduje špecifickú, e, špecifický odsek, tu sa to mieša s inými témami ako napríklad doprava, ale preto toto je veľmi dôležitá otázka. E, násilie na ženách, e, to si rozhodne vyžaduje spomenúť v odlišnom, samostatnom odseku a oveľa detaľnejšie by sme mali hovoriť o úlohe zlepšovania verejných služieb na vidieku, napríklad komunikácia, doprava, E, sociálne služby a tak ďalej. To všetko e, sú oblasti, kde ženy podporu, potrebujú e, rovnoprávnosť. A takisto potrebujeme viac dát, údajov, pokiaľ ide o úlohu ženy na vidieku. Napríklad tá neviditeľná práca, rozvoj vidieka, úloh, úloha žena na biopolnospodárstve alebo v biopolnospodárstve a tak ďalej. A takisto chceme zlepšiť aj pracovné práva žien, chrániť ich práva, e, umožňovať ich prístup k požičkám, k mikropožičkám uznávať ich neviteľnú prácu a takisto garantovať aj prístup e, k pôde. To sú základné opatrenia, ak chceme, aby ženy a muži boli, aby mali e, naozaj rovnaké práva aj na vidieku. E, ďakujem pekne. Ďalej pán Selimovič. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte by som úvodom zablahoželám Mariane Petiere, kolegyne Sendra, za skvelú prácu a za e, e, zvolený nimi e, prístup. Myslím si, že je dobrý základ pre ďalšiu prácu. Naozaj úloha žien v spoločnosti sa výrazne zmenila vo všetkých krajinách únie, najmä pokiaľ ide o veľký príspevok žien v oblasti polnohospodárstva. Avšak tento prínos nikdy sa náležite ne odmenil a neoznal. Existujú obrovské nerovnosti medzi mužmi a ženami a Európane nesmú to akceptovať. A preto podporujeme e, dôraz e, na e, multifunkčnosť poľnohospodárstva. A to zahrňa nielen výrobu potravín, ale aj inovačné riešenie v oblasti produktov a služieb. Takýto ekonomický potenciál sa dá využiť, aby sme predišli odchádzanie ľudí z vidieka. Koncepcia multifunkcionality je úzko previazený na e, aktívnu úlohu žien pri formulovaní politiky a stratégie Zahrňa to aj vhodnú reprezentáciu e, ich zájmom e, v orgánoch, ktoré riadia polnohospodárstva, aby e, sa zohľadňovali hľadiska múzov a žien. Bohužiaľ, v polnohospodárstve v súčasnosti prevladajú muži. Kolegovia, podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti, prostredníctvom dlhodobo držateľných aktivít v polnohospodárstve je najlepším prístupom, aby sme zatraktívnili výdek pre ženy Musíme e, e, vylepšiť e, prístup k vzdelávaniu, odbornej príprave, zdravotníctvu, veľmi dobrej infraštruktúre. V tejto súvislosti chcel by som spomenúť niektoré záležitosti, záležitosti ktoré treba riešiť. Je obzvlášť dôležité uznať spoločné vlastníctvo e, mužov a žien. E, v odseku 4 sa spomína riadenie spoločného majetku, ale musíme byť ambicioznejší v tejto oblasti pokiaľ ide o inovačné podnikateľské aktivity, domnievam sa, že e, e, e, treba zabezpečiť e, plnú participáciu, participáciu žien pri plánovaní e, činnosti v polnospodárstve. Ako e, e zamestnávateľky e, e, ženy musia mať väčšiu úlohu. E, a podnikateľské aktivity v oblasti vidického turizmu, mm, výroby a obchodovania polnospodárskými výrobkami tradičných remesiel. E, to e, všetko môže zvýšiť e, inovačnú hodnotu tradičných remesiel. Chcem ešte raz poďakovať spravodajkyňam a povedať, že mm, e, chceme predložiť niekoľko pozmeňujúcich návrhov v duchu uvedeného. Ďakujem pekne. Ešte na záver e, vystúpi pani Žitňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja budem stručná, pretože už e, prvotný, prvotnú výmenu názorov sme mali, čiže by som sa držala len tejto správy. A v teda chcela by som poďakovať obidvom spravodajkyniam za, myslím si, že veľmi dobrý základ. Ehm, tak ako je písané hneď na úvode, e, ženy žijúce vo vidieckých oblastiach nie sú homogénnou skupinou, pretože ich postavenie, povolanie, prínos pre spoločnosť e, sú odlišné alebo sa môžu líšiť. Aj v tomto duchu by som chcela priniesť zo pár pozmenujúcich návrhov, nakoľko z pochopiteľných dôvodov sa tu venuje veľká časť textu poľnohospodárstvu, hoci teda samozrejme našu pozornosť si zaslúžia aj ostatné odvetvia ako už bol spomínaný turizmus alebo podnikanie, taktiež by sme nemali zabudnúť na ženy, ktoré dochádzajú za prácou do miest, a takisto na ženy, ktoré sa aktivizujú na lokálnej úrovni, či už ako lokálne političky alebo aktivistky takisto by som priniesla niekoľko pozmenujúcich návrhov, pokiaľ ide o ženy so zdravotným postihnutím alebo o ženy starajúce sa o rodinných príslušníkov so zdravotným postihnutím. Myslím si, že takúto explicitnú poznámku by táto správa mala obsahovať, nakoľko obzvlášť teda na vidieku je veľký problém, aspoň čo sa týka mojej krajiny Slovenska, so zabezpečením sociálnych služieb a máme sa v čom teda zdokonalovať. Takisto by som rada um, videla aj um, konkrétnejšie zmienené rómske ženy, nakoľko Opäť, čo sa týka Slovenskej republiky, tieto ženy uh, žijú na vidieku a čelia obrovským uh, problémom. Uh, celkovo ale myslím si, že správa je, ako som už povedala, veľmi, veľmi dobrá a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca wykonała większość pracy. Ja postaram się... Ďakujem pekne. Pani predsedníčka urobila veľkú časť tejto práce. Ja sa pokúsim to trošku doplniť. Pani Kostimger má slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcela poďakovať e, e, pravodajkyňam. Pripájam sa k slovom vďaky. Domnievam sa, že viaceré predložené návrhy sú veľmi dobré. A už e, v našom výbore sme už viackrát diskutovali na túto tému. A chcel by som tiež vyzdvihnúť prácu pani kolegyne Petiche už sme sa venovali viacerým z týchto záležitostí a toto všetko by som chcela podporiť. Domnievam sa, že je veľmi dôležité podporiť rovnaké príležitosti pre ženy na vidieku. Treba ich podporiť konkrétnymi opatreniami. Ehm, častokrát sa opakuje, že Európska únie nemá v tejto oblasti ehm, kompetencie. Vieme, že tu sa oplatňuje princíp subsidiarity. Aj v oblasti sociálnej politiky môžeme na to viackrát poukazovať, avšak e, bolo by podľa mňa dôležité e, pozrieť sa aj na určité e, pozitívne aspekty, čo všetko môžeme robiť, aby sme pomohli ženám na, vo vidických oblastiach tu sa už e, e, spomínala oblasť digitalizácie. Napríklad, e, ak nejaká mladá žena chce vybudovať svoje vlastné podnikanie a pôsobiť nezávislo od mestských štruktúr, aby takéto ženy mali tiež určitú perspektívu. Takže v oblasti vidického rozvoja Mm, hovoríme teraz o druhom pilieri. Mm, aj tu je možnosť pre viaceré opatrenia. E, mali by sme pripraviť opatrenia šité na mieru pre takéto skupiny žien mm, v oblasti e, informácií, poradenstva, investícií, rozvoja podnikania a ďalších činností a najmä e, v tejto e, e, správe, kde hovoríme o úlohy žien na výdeku, mali by sme to nejakým spôsobom sformulovať pozitívne. Nemali by sme hovoriť iba stále o negatívach. Ťažko sa potom vytvorí dojem o tom, že ženy sú najdôležitejším pilierom vedeckého rozvoja. A tu sa musíme dohodnúť Mali by sme e, e, viac zdôrazňovať inovačné a podnikateľské aspekty a úlohu žien v polnohospodárských e, podnikoch. Situácia medzi jednotlivými štátmi sa značne líši. Ide aj o vnútroštátne úpravy. Domnievam sa, že treba viac zdôrazňovať pozitívne hľadiska s tým, aby viac mladých žien e, zostala e, žiť na vidieku, pretože budú presvedčené, že je to pre nich a pre vidiek dobré. Bardzo dziękuję. Pan poseł Agniu. Ďakujem pekne. Pán Agniu má slovo. E, už tu bol spomenutý ten správny bod a sú tu kompetencie, ktoré majú členské štáty, sociálna politika napríklad. A tento výbor môže hovoriť v podobnom e, zmysle, ale nemôžeme, nemáme autoritu zmeniť veci v členských e, krajinách. Je jednoznačné, že členské krajiny sa veľmi e, rôznia, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a postavenie žien. A myslím si, že e, tu sa hovorilo práve o tom rozdiele v odmaňovaní na vidieku. Myslím si, že u nás v našej krajine e, to tak nie je. E, pre nás je to proste pracovné miesto e, ako každé iné v celom Spojenom kráľovstve, ale e, kedysi to tak bolo a ja si pamätám, že sme 100-kilogramové vrecia, ktoré bolo potrebné uh, E, zdvihnúť a ženy to proste nedokázali a boli rady, že muži áno a, a tým bolo zaplatené viac. Čiže tá predstava rozdielu v odmeňovaní má pôvod práve v týchto dňoch, v tejto minulosti. E, spravodajkyňa hovorila o e, ženách a tu je diskriminačné správanie a ono môže povedať áno, e, sú tu rozdielne režimy pre mladých a starších e, farmárov, ale musíme byť trošku opatrní, že nesmieme byť diskriminační, aby sa to proti nám neobrátilo. Môžeme sa pozrieť na extrémny príklad, kedy ženy, ktoré zdedia 500 hektárov, potom uh, to vlastne zamestnajú e, alebo budú mať priaznivejší režim ako muži, ktorí budú mať e, tú istú plochu. Čiže musíme byť opatrní, keď pôjdeme touto cestou. A na záver e, som počul niekoho, kto hovoril, že poľnospodárstvo je profesia. Nie je to profesia, je to obchod, kde vy kupujete vstupy a predávate výstupy a musíte vyplniť tú medzeru, ktorá musí byť pozitívna a nie negatívna. A je zavádzajúce, keď hovoríme o plnospodárstve, a naznačujeme, že je to niečo ako konzultácie. Toto sú proste profesie. Polnohospodárstvo nie, je to obchod a um, buď niekto má um, takýto talent, alebo ho nemá. Ďakujem. Pán Fána má slovo. Ďakujem pekne. Veľmi zaujímavá správa. Niečo, o čom treba hovoriť, ale určite to aj urobiť. A ako predrečníci povedali, toto je mimo pôsobnosti Európskej únie. Ale niečo v pôsobnosti Európskej únie je a to je disciplína a sociálny aspekt. Ja pochádzam e, z oblasti, kde už e, e, si nemôžeme dovoliť napríklad nemocnice, kde sú oddelenia pre matky na vidieku. Keď chcete byť aktívny farmár alebo farmárka, je dôležité, aby tam takáto nemocnica bola Um, pretože niekedy trvá cesta do nemocnice 2 a 2,5 hodiny a to naozaj nie je stimul, pozitívny stimul pre nikoho. A teda očividne ľudia, ktorí odchádzajú z vidieka, uh, odchádzajú práve z politických dôvodov. Ako môžete čakať, že ľudia beď takejto základnej služby budú na vidieku žiť? Ehm, možno že teda keby sme nedali tie peniaze bankám, tak by sme si mohli dovoliť, e, aby nemocnice na vidieku boli. Ďakujem. Pán Des má slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem e, všetkým, ktorí ste prispeli k tejto sprave. Chcel by som mene našej skupiny poďakovať kolegyne Pitiem, e, Máme tu veľmi odlišné situácie v Európe. Polnohospodárstva sociálna politika do značnej miery patria do vnútroštátnej úpravy. Ešte v 90. rokoch som pôsobil e, v spolkom sneme, kde sa vypracovala sociálna polnohospodárstva komitika e, a Mm, vtedy sme sa rozhodli, že, sme, e, mm, že zavedieme povinné poistenie, ale mm, e, ženy museli e, povinne prispievať k tomu popri štáte a začiatkom 90. rokov ženy sa stiažovali E, že musia e, e, to platiť, ale teraz sú šťastné, pretože dostávajú dôchodky a preto treba sa rozhodovať na úrovni členských štátov o tom, aby ženy boli aj z sociálneho hľadiska poistené na výdeku. Musím povedať, že situácia v Európe nie je rovnaká Máme v Bavarsku 17 e, e, e, nezamestnanosť. Musíme robiť aj regionálne opatrenie na podporu a nečakať iba na Európu, aj na Brusel a musíme E, rozhodovať na mieste, aby e, Videk mal e, budúcnosť spolu so ženami, ktoré výrazne prispievajú k tomu, že Videk stále nám funguje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani przewodnicząca, vás proszę. Pani prezidentka, no nech sa páči. Ďakujem pekne, budem stručná. Myslím, že sme už väčšinu relevantných tém spomenuli tejto správe podľa mňa je dôležité, aby sme dokázali spraviť diagnózu situácie ženy na vidieku. Môžu tam byť eh, isté výrazné rozdiely podľa jednotlivých regiónov, ale sú niektoré témy, o ktorých sme hovorili počas, tohto, počas tej rozpravy, ktoré sú spoločné vo všetkých teritoriách e, e, zľaďovanie osobného života, súkromného života, pracovného života, pay gap, prístup k verejným službám, depopulácia. To všetko sú veci, ktoré, o ktorých treba hovoriť, e, ak chcem spraviť dobrú diagnozu toho, aká je situácia žien na vidieku v súčasnosti. Takisto sa hovorilo aj o otázke kompetencií a myslím, že by sme si mali uvedomovať, že všetci si uvedomujeme, aké sú kompetencie ktoré tu máme v európskych e, inštitúciách. A takisto chcem pripomenúť tu na výbore, e, že e, rodová rovnosť je základná hodnota Európskej únie a preto treba podporovať politiky z európskych inštitúcií, z európskych inštitúcií tak, aby sa tento princíp rodovej rovnosti dodržiaval. A myslím teda, že máme e, schopnosť v rámci iniciatívnej správy v Európskom parlamente vyžiadať si a odporúčať členským e, štátom otázky, ktoré podľa nás by boli na prospech tejto rovnosti. A my si uvedomujeme, ako máme, aké máme možnosti v tejto oblasti E, vieme, že z hľadiska legislatívneho si tu nemôžeme e, veci vymôcť, ale môžeme odporúčať členským štátom, aké politiky by podľa nás mali e, príjmať na podporu rodovej rovnosti na vidieku. To si myslím, že môžeme spraviť a mali by sme to spraviť v tejto správe. Myslím, že všetci môžeme na tom spoločne pracovať v rámci pozmeňovacích návrhov. Návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil o slovo. Takže chcem poprosiť zástupcov Európskej komisie, aby sa ujali slova. Chcete sa zúčastniť na tejto rozprave? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nemám veľmi čo dodať k tomu, čo už bolo povedané, pretože správy sú výborné a komisia vo väčšine argumentov e, súhlasí. Myslím si, že máme nástroje a prostriedky, ktoré by mohli byť veľmi efektívne E, aby sme pomohli členským štátom a regiónom. Predovšetkým musíme upozorniť regióny na ich existenciu, hlavne v oblasti politiky e, vidieckého rozvoja kde sú veľmi zaujímavé príležitosti a tie by mohli umožniť zlepšiť podmienky pre ženy na vidieku, aby e, takáto profesia bola atraktívnejšia, napríklad základné služby, vzdelávanie, e, ľudský kapitál, rozvojová pomoc pre poľnohospodárske podniky a e, podniky na vidieku. To patrí medzi ciele, ktoré by mohli byť zrealizované a prispieť k rozvoju vidieka. Mám sen a síce, že tento proces ktorý sa týka digitalizácie. Teda ja si myslím, že digitalizácia by mohla prispieť k zmene príležitostí pre ženy na vidieku. A v tomto zmysle e, treba konať. A posledná vec, pán predseda, finančný, e, finančné nástroje, ktoré chceme rozvíjať, by mohli prispieť k riešeniu problémov prístupu k úverom, k hospodárskym iniciatívam žien, podporujúc ich činnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz by som chcel požiadať spravodajkyne, aby sa ujali slova a, a komentovali. Nech sa páči. Bueno, pues creo que no hay mucho... Myslím, že už tomu netreba veľa dodávať. Chcem sa poďakovať za túto rozprávu, za účasť eh, kolegom. Myslím, že tu sú isté aspekty tejto správe, ktoré, na ktorých sa všetci zhodneme. Môžeme ich ešte ďalej rozpracovať. Dúfame, že bude veľa príspevkov, veľa pozmeňovacích návrhov, aby tento dokument bol obohatený práve nimi. To je z mojej strany všetko. Ďakujem pani poslu Petir. Pani poslankyňa Petir. Lepo, gospodine predsedniče, zahvaľujem svým kolegama, ktorí sú danas... Ďakujem pekne. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa ujali slova v tejto rozprave a tým, ktorí predložia ich pozmenujúce návrhy. Chcem poukázať na to, že v, vo Fonde pre rozvoj vidieka je podprogram pre uh, ženy farmárky nebol ešte implementovaný v členských krajinách. Preto, aby som odpovedala kolegom, ktorí spochybňovali e, využívanie e, tohto programu, tak sú tu dve podmienky. Nediskriminácia a rovnosť. Takže v prípade, že taký program sa implementuje v členskom štáte, nepoškodí mužov, pretože tu sú tie dve podmienky, tieto dva predpoklady na implementáciu. Boli tu komentáre v súvislosti s kompetenciami Európskej únie. My rešpektujeme princíp subsidiarity, pokiaľ ide o oblasti, kde sme identifikovali určité ťažkosti, tak tam sme proste formulovali určité odporúčania. Uvedomujeme si, že nemôžeme zasahovať do kompetencií členských krajín, ale v prípade problémov od nich hovoríme. Chcem tiež poukázať na to, že tu boli určité myšlienky pozmenujúcich návrhov, ktoré podľa mňa idú nad rámec tejto správy. Domnievam sa, že v prípade našej správy táto je veľmi široká. Začali sme s obchodnými dohodami, e, potom tu boli špeciálne delegované akty, ako napríklad Eh, environmentálne biofarmárstvo. Eh, táto správa už nebude správou, eh, ktorú sme pôvodne mali v úmysle urobiť. Chcem vyzvať všetkých kolegov, aby sa držali oblasti pôsobnosti nášho výboru, našich výborov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ja sa chcem pridať a poďakovať a zablahoželať e, spravodajkyniam. Ďakujem za diskusiu. Musíme brať do úvahy pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v minulosti. Už teraz máme rovnosť, už teraz bojujeme s diskrimináciou. Samozrejme, je tu niekoľko mm, príkladov, ale aj tam sa mobilizujeme pokiaľ ide o túto prevahu žien, e, mužov, pardon, e, niekedy je to spojené s charakterom tejto profesie. Ženy veľmi často pracujú mimo polnohospodárstveho sektora. E, napríklad zabezpečujú rozličné služby, doplňajú príjem. A myslím si, že tieto dva typy činnosti sa, dopl- tieto činnosti sa doplňajú. Úloha digitalizácie samozrejme veľmi dôležitá. Odjak živa zdôrazňujem to, že situácia sa veľmi zmenila. Ja si ešte spomínam, ako moja mama musela pracovať asi pred 40 či 50 rokmi. Vidím, ako sa situácia zlepšila. To ale neznamená, že netreba napredovať, potrebujeme dokončiť tento pokrok, musíme zdôrazniť prístup k úverom, vzdelávaniu a potrebným službám. A na záver chcem pripomenúť, že lehota na pozmenujúce návrhy je 14. november. Myslím, že asi vo februári schválime toto stanovisko. Ešte raz vám ďakujem za vaše komentáre. Ďakujem pani predsedničke za to, že nás tu prijala v tomto výbore a myslím si, že sa spolu nám podarí dosiahnuť veľa. Ďakujem.